tejto veci. Ladies and gentlemen, the... Dámy a páni, ďalšou témou je správa pána Kapula Santoša. Miera úpravy priamých platieb ustanovená v nariadení číslo 73 2009, e, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013. Najprv pán spravodajca Kapula Santoš. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni poslanci. E, napriek úsiliu pána komisára Čološa a napriek úsiliu dobré hospodárenie e, v roku 2014 e, mať veľmi e, zdenčený rozpočet v polnohospodárstve. Používa sa to totiž mechanizmus finančnej disciplíny. Komisia tu vychádza základ stanovený v roku 2013 vo februári je to prekvapenie, že tento rozpočet jednoducho sa akceptoval to, čo podnetila rada napriek e, tomu, že tu máme Lisabonskú zmluvu. Inštitucionálne to parlament nemôže, nemôže e, prijať a my to ostro e, kritizujeme. Máme tu rokovací mandát, e, ktorý sme dostali e, s veľkou väč- e, podporený veľkou väčšinou, pokiaľ ide o rokovania o nariadení k priamým platbám. A v, týchto, v tejto fáze rokovania k viacročnému finančnému rámcu je toto úder pod pás. Samozrejme, že podporujeme komisiu, keď chce používať tento mechanizmus a uplatňovať ho u polnohospodárov, Ide vlastne o 80 polnohospodárov z celkového počtu, ktorí dostávajú len 15 celkovej sumy. Chceme pozitívne diskriminovať a chceme zjednodušovať. Tým pádom komis- rozhodnutie komisie je v tomto ohľade e, oprávnené a preto dúfam, že kolegovia budú môcť túto správu e, podporiť. A teraz by som chcel vyzvať slovo, e, dať slovo pánu komisárovi Čelošovi. Ďakujem, pán predseda, vážený pán spravodajca, dámy a páni. Tento návrh, pokiaľ ide o e, finančnú disciplínu. Komisia ho vytvorila, pretože výpočty, ktoré sme e, urobili pre e, rozpočet na 2014, sme, sme navrhovali ten čiastkový e, strop, ktorý nebol dostatočne financovaný. Prečo komisia e, zohľadnila e, čiastky finančných, teda pokiaľ ide o rozpočet navrhovaný Európskou radou a nie ten pôvodný iniciálny návrh komisie. Už preto, pretože sme mali dôvody, dôvody pragmatické. Samozrejme, že sme sa mohli oprieť o návrh komisie, E, keďže finanč, e, rozpočtové perspektívy neboli ešte prijaté e, a potvrdené hlasovaním parlamentu. Bolo však je jasné, že šéfovia krajín a vlád sa rozhodli parlamentu navrhnúť na prijatie a na rozhodnutie, a teraz sú tu aj rokovania k tomu, čísla, ktoré sú e, znížené o to, čo navrhla komisia voči tomu, čo navrhla komisia. Takže kvôli realizmu a pragmatizmu a s cieľom dať polnohospodárom signál, ktorý bude bližší k realite, sme zvážili tieto čísla, ktoré vznikli z jedne, od jedného zo spolurozhodovateľov, a teda rady. Samozrejme, že z výhľadov prijatia finančných výhľadov. Hovorím z výhľadov, pretože ten, tento návrh, aplikácia teda e, finančnej disciplíny, Komisia to musela urobiť, musela prísť s týmto návrhom, aby polnohospodári e, vedeli, s čím môžu budúci rok rátať. Samozrejme, ale tu máme tiež prostriedky e, na úpravu tohto, tej, tejto úrovne vyčlenených čiastok pre e, finančnú disciplínu zo strany komisie. A dúfame, prípadné rozhodnutie do, o dohode medzi parlamentom aj radou k týmto číslam. Ako viete, zvykneme každý rok. E, v, dru- v druhej časti roka e, v, na jeseň e, vytvoriť opravné čísla k rozpočtu a v rámci tohto opravného rozpočtu, ak od teraz do jesene sa, po jeseň sa komisia dohodne s parlamentom na finančných výhľadoch, tak ešte môžeme rátať s tými číslami a tie sa môžu odzrkadliť v návrhu e, implementácie tejto finančnej disciplíny. Ale ak chceme byť realisti, ak sme chceli byť realisti, museli sme zohľadniť čísla, ktoré boli najbližšie realite prípadného rozhodnutia, ale e, teda e, v rezerve. Komisia vlastne rozhodla o tých 5 tisícoch eur ex ante, ide o redukciu pre pre polnospodárstvo, ktorí majú menej než 5000 eur. Prečo sme to navrhli takto? Navrhli sme to, aby tu bola distribúcia viac vyvážená e, priamých, priamých platieb a takisto po, pre uľahčenie výpočtov, pretože už teraz aplikujeme moduláciu pre platby, ktoré prekračujú 5000 eur, čiže je to redukcia a nám prišlo e, e, logické Eh, aplikovať túto moduláciu pre tých, ktorí sú pod 5 tisícmi, aby eh, sa nezničila táto franšíza tých 5 eh, tisíc eur. Pokiaľ ide o spoločnú polnospodárskú politiku, ktorá sa ešte rokuje, sme tu navrhli udržanie tejto franšízy a teda ochrany malých polnospodárov. Takže to sú také prvky na upresnenie a vysvetlenie toho, prečo sme navrhli takúto rozpočtovú disciplínu a preto sme, prečo sme e, zohľadnili určité čísla, ktoré sú podľa nás bližšie realite. Podľa nás treba vyslať určitý signál, ktorý by bol bližší realite. No ale zdôrazňujem ešte jednu vec. Tento návrh vychádza z rezervy alebo teraz výhrady e, prijania, prijatia finančných výhľadov radov a parlamentom. Samozrejme, že tá, toto rozhodnutie e, e, neprichádza len tak je tu naozaj nariadenie, ktoré nás núti priedeť ďalšie mechanizmy. Momentálne máme takýto návrh, ktorý má pred sebou komisia a rada. Ďakujem. Ďakujeme pánu komisárovi. A teraz e, na minútu e, z rozpočtového výboru má slovo pán, za rozpočtový e, výbor, teda pán Lavia. Ďakujem, vážený pán eh, predseda, vážený pán komisár. Ako spravodajca pre, eh, pre stanovisko rozpočtového výboru sa chcem zaoberať finančnými aspektami návrhu. návrhu. Eh, pán komisár už to povedal. Museli sme čakať na prijatie nového rozpočtu. Dnes nevieme, aké pr- prostriedky e, sú zamýšľané v kategórii 2 pre tento, toto obdobie na rok 2014. E, Je to nejasné a preto samozrejme nevieme, do akej miery e, tu bude úprava priamých e, platieb na rok 2013 a preto sme považovali za primerané navrhnúť, aby táto suma sa prispôsobila v rozpočtovom výbore e, priebehu e, príjmania rozpočtu na rok 2014 za zohľadnenia opravného rozpočtu, ako bol povedal pán komisár. Ak nedôjde k dohode, a to nemôžeme vylúčiť, ak tu nebude e, rozpočtová disciplína, tak táto suma na základe maximálnych čiastok z roku 2013 plus 2 e, inflačného vyváženia bude teda vypočítaná takto. Teraz má slovo pán Jár. Äh, äh, Ďakujem za slovo. Äh, na ďalší rok komisia plánuje krátenie priamých platieb pre európskych farmárov je veľmi dobré, že sa komisia zaoberá um, rozpočtovou stránkou. No ale bez ohľadu na to, aký bude výsledok tohto krátenia, musíme uviezť do života taký mechanizmus, ktorý by vstúpil do hry, pokiaľ teda ten rozpočet nebol dodržaný. No a myslím si, že je veľmi dôležité práve o tejto veci hovoriť dnes. Ak hovoríme o finančnej disciplíne, e, e, Zdá sa, že je dosť nezrozumiteľný ten mechanizmus, ktorý bude slúžiť na vyzbieranie e, tej sumy na poskytnutie priamých platieb. Odporúčanie komisára je také, že všetky, e, že všetky e, vlastne prevádzky, ktoré majú ako 5000 5000 zamestnancov, tak eh, tie eh, skutočne budú predmetom krátenia. A myslím si, že eh, skutočne treba zvážiť, aké kritérium sa uplatní Francúzsko bude platiť 4 krát viac ako Polsko. Ako to vysvetlíme farmárom? Je to vôbec spravodlivé? Ide opäť o to, ako bude vnímaný vzťah medzi Bruselom a členskými štátmi, aký má byť stimul pre členské štáty e, efektívne nakladať s rozpočtovými prostriedkami, ak, ak e, vlastne sú im e, poskytované prostriedky, ktoré sú nedostačujúce na ich potreby. Domnievame sa, že táto správa polnohospodárskeho výboru protirečivá najspravadlivší systém je taký, e, e, e, že že treba hľadať zdroje, ale či je len samotné krátenie najvhodnejšou cestou, ako sanovať rozpočet, je otázne. Musíme teda uvažovať o tom, ako sa bude postupovať v ďalšom období. Ak chceme vlastne meniť mechanizmus na ďalšie roky, to vôbec nepredstavuje koherenciu v politike Domnievame sa, že krátenie priamých platieb by malo byť e, rovnakou mierou vo všetkých členských štátoch aj v ďalšom roku. Inými slovami, krátenie takéto krotenie, krátenie takýmto štýlom by potom vlastne znamenalo určitý stimul pre efektívnejšie nakladanie s prostriedkami Musíme si uvedomiť, že uvažuje sa aj o používaní tzv. krízovej rezervy a iných potenciálnych zdrojov. A toto by vlastne spochybnilo tú údernosť tohto snaženia. Preto je dôležité, aby rovnako mierou sme sa všetci podielali na nákladoch. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán De Castro. Jedna minúta. Pán predseda, komisár, vážení kolegovia, hovorím veľmi jasne, že parlament nemôže poprieť, že tu dochádza e, k znižovaniu na základe názoru Rady 7. 8. februára. Je to politická dohoda, ktorá nebola predpokladaná zmluvou. Považujeme to za nepriateľné. Inštitúcie by nemali byť e, takto e, vyňaté z diskusí. Znižovanie ich e, platieb e, by malo vychádzať z návrhu komisie v MFF. E, toto sa schválilo v tomto parlamente v nariadení o priamých platbách. Nemyslíme si, že by farmali mali byť trestaní rovnakým percentom zníženia. Nepripadá nám to spravodlivé ani rozumné a preto si myslíme, že by sme mali pomôcť tým, ktorí dostávajú do 5000 eur e, v pomoci. Ďakujem. Teraz pani Reimers, dve minúty. Vážený pán predseda, pán komisár, e, kolegovia. Ten e, finančný rámec sme ešte neuzavreli. Stále sa nám nedarí aby občania si vážili parlament tak, ako si to zaslúži, pretože občania majú pocit, že eh, ich reprezentujeme. Musíme na základe odhadovaných eh, údajov pre eh, budúci rozpočet určovať, aký bude tento rozpočet a hovorí sa tu o skracovaní priamých platieb. My sme tu za to, aby sme sa so všetkými zaobchádzalo rovnako. E, Všetci majú teda rovnaké práva a preto e, tu má zmysel robiť e, lineárne krátenia rovnakou mierou v každej krajine, rovnakým rovnako percentuálnou mierou. Treba tu mať samozrejme disciplínu, krajinu, krajiny by mali dobre zaobchádzať so svojimi peniazmi a Nemôže to byť eh, tak, že v Európe bude stále väčšou modou rozmýšľať čierno-bielo, rozmýšľať, či sú lepšie alebo horšie malé alebo väčšie štruktúry. To je zlé pre Európu, je to nebezpečné aj pre európsky spôsob myslenia. Mali by sme všetci spolupracovať na tom, aby sme spoločne prišli k cieľu. Eh, to znamená, že aj bremena musia byť rovnoberne rozdelené. Preto tu musí byť lineárne skracovanie priamých platieb. Tých 5000 eur by som v zásade odtiaľ vyňala u malých podnikov. E, ide o to, že sa musia naučiť, že tam bude menej tých priamých platieb. A keď uvidíme v dlhodobom horizonte, že to musí takto fungovať, tak tie platby budú nižšie u e, malých podnikov to nemôže zostať tak, ako to je a že iba tie veľké podniky budú potom znášať e, všetky e, bremena. E, pretože inak ľudia budú stále rozmýšľať čierno-bielo, to je to, o čom teraz rozprávame, pretože to nie je vôbec dobré pre európsky spôsob myslenia. Dobre, ďakujem veľmi pekne a teraz na dve minúty pán Nikolson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, chcel by som sa prvom rade e, poďakovať pánovi Kapulasovi Santosovi za to, že sa vôbec pustil do tejto témy v rámci rokovaní o reforme SPP musím povedať, že e, takéto niečo bolo v podstate za trest. Je tu ďalší tlak, e, ktorý tu pôsobí e, na plnospodárstvo v európskom kontexte. Už sme dospeli do štádia, v ktorom treba uplatňovať finančnú disciplínu. V výbore Agri sa však hlasovalo tak, že máme e, prach, ktorý bude mať neumerne negatívny účinok na farmárov v mnohých členských štátoch celej Európskej únii. Ten prach 5000 eur ktorý je navrhovaný v správe, to znamená, že 80 farmárov by bolo vylúčených z finančnej disciplíny. Neviem ako vy, ale podľa mňa bude veľmi ťažké opodstatniť, prečo 20 farmárov bude musieť pokryť deficit za všetkých farmárov. Za tých 100 farmárov a 100 členských štátov. Mali by sme podporiť opatrenie, ktoré bez pochyby zlepší situáciu. Nemali by sme podporovať také opatrenia, ktoré bude zvyšovať eh, nespravodlivosť medzi členskými štátmi a medzi eh, farmármi. Nariadenie je momentálne súčasťou reformy SPP a vyžaduje sa tu aj prach pre finančnú disciplínu. V prvom mandáte sme sa chceli postarať o to, aby to bremeno bolo rovnomerne a spravodlivo rozdelené medzi farmárov celej Európskej únii. A presne to by sme mali, pán eh, komisár urobiť, aj pán predseda, pretože tento návrh je nespravodlivý, neprimeraný a absolútne nepriateľný. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Omerži na, eh, jeden, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda. Pán komisár, eh, trošku ma prekvapuje uplatňovanie tohto nariadenia, predovšetkým pokiaľ ide o ostrovy alebo tie periférne regióny ak som to správne pochopil, tak vlastne žiadame od nich, aby sa zúčastnili financovania krízy. Nikdy predsa nebudú môcť ťažiť z toho, čo môžeme poskytnúť. Toto nariadenie povedie k zníženiu finančných prostriedkov pre preferované oblasti a ostrovy v Európskej únii a ja viem, že chcete, aby sa zohľadnili aj tieto regióny a preto tu bol predložený pozmeňujúci návrh číslo 12. Spolu s ďalšími 40 e, kolegami chceme, aby sa toto e, nariadenie neuplatňovalo v tých periférnych oblastiach a na ostrovoch. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to naozaj e, veľmi zaujímavé.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 Čo je na tom zle, keby polskí farmári dostali presne to isté, čo dostávajú francúzskí farmári? Vravíte, že to nedokážete vysvetliť francúzským farmárom? Tak skúste to vysvetliť polským farmárom, skúste to vysvetliť buharským eh, farmárom. Dokedy tu budeme tolerovať eh, dvojité meradlo? Chcete, aby sme boli nejednotí v jednote? budeme tu mať niečo ako zvieraciu farmu, kde niektorí budú e, si viac rovní ako ostatní. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Des na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, pán komisár, kolegovia. Myslím si, že je poľutovania hodné, že vôbec hovoríme o tejto téme, pretože je poľutovania hodné, že v poslednom roku počas plánovania sme nemohli dať farmárom tú istotu, ktorú sme im slúbili. E, to znamená, že sme im nemohli dať tú právnu istotu 7 rokov plánovania. Nech je to akokoľvek, pán komisár, prišli ste s návrhom, ako by sa mali upraviť priame platby a myslím si, že je to e, malý signál že sa budú podporovať malé a stredné podniky. Tu nehovoríme o veľkých číslach, tu hovoríme o 10 až 15 eurách na hektár. E, myslím si, že je to zmysluplné. Keď majú malé podniky prežiť, tak aj my musíme vyslať politický signál. A myslím si, že je to naozaj veľmi skromný signál, ale je to signál správnym smerom. Objavuje sa to samozrejme otázka rozdielne medzi členskými štátmi a musím povedať, že súhlasím s tými kolegami, ktorí sa k tomu vyjadrili a vyjadrili k tomu, že by sme to mali vyriešiť. Nedošlo k rovnakému kráteniu všade, ale inak si myslím, že ten návrh je e, správny. Tie malé podniky e, treba vyňať odtiaľto, aby sme si potom neskôr nemuseli búchať e, hlavu o stenu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Garcia Perez. Jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, 9. februára španielský minister plnospodárstva pán Kanete víťazoslavne ohlasil, že dohoda bola veľmi pozitívna, pretože nebude znamenať nejaké e, skracovanie platie pre plnospodárov v Španielsku. A teraz komisia e, predkladá návrh nariadenia o finančnej disciplíne, kde dojde 5-percentnému zníženiu priamých platieb polnohospodárom v našom regióne. Socialistická delegácia tohto parlamentu je proti tomu. Proti správe pána Kapulasa jednoducho neakceptujeme toto zníženie, ktoré navrhuje komisia na základe Dohody za radou sa zrejme budú zavádzať všade e, znižovania platieb a tento parlament e, k tomu ešte nezaujal stanovisko. A teraz na jednu minútu pani Ojulan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Návrh e, finančnej disciplíny vznikol preto, aby sa záväzky v oblasti priamých platieb dodržiavali každý rok. Žiaľ, komisia išla o krok pred a teraz žiada vytvoriť určitú rezervu a zníženie priamých platieb. Takmer 5% zníženie priamých platieb pre tých farmárov, ktorí dostávajú viac ako 5000 eur, by znamenalo e, zníženie, celkové zníženie o takmer 1,5 milióna. E, to, bola, to je zrejme tá suma, ktorú komisia sa snažila získať od začiatku. Pochopila som to tak, že komisia sa snažila znižovať platby v rôznych okruhoch rozpočtu, ale tentokrát komisia zašla príliš ďaleko. Ja navrhujem, aby sa e, tie platby znížili o 0,7% a aby sa to týklo iba tých e, farmárov, ktorí dostávajú viac ako 5000 eur. E, netvrdím, že nesúhlasím s tým, že v kríze treba situáciu nejako riešiť, ale nejakým iným spôsobom. Pán Hinek Fajmon. Na... Ďakujem, pán Hinek Fajmon, na dve minúty. Pán predseda, dámy a páni, rád by som zdôraznil, že nepodporujem návrh komisie na uplatnenie selektívnych zrážok z priamých plade pre polnohospodárov v roku 2013 je otázku, či e, uplatnenie režimu finančnej disciplíny je v terajšej dobe naozaj e, nevyhnutné, hoci sa nedosiahla dohoda o viacračnom finančnom rámci na roky 14 až 20. V skutočnosti nie je potrebné znižovať priame platby o 5 tak ako navrhuje komisia. Súhlasím s návrhom, názorom spravodajca, že zníženie môže byť e, i nižšie, a to maximálne o 1 pozmenujúce návrhy, e, ktoré pôjdu týmto smerom. Zajtra podporím v hlasovaní. Najväčší problém ale vnímam v selektívnom charaktere zrážok. Komisia navrhuje zrážky pladeb u pladeb, ktoré sú vyššie než 5000 eur na menších e, e, polnospodárov by šetrenie teda vôbec e, nedopadlo, skôr by to boli strední a E, väčší. A s týmto nesúhlasím. Ak sa má šetriť, tak to musí byť spravodlivo rozdelené voči všetkým polnospodárom a spravodlivé len to, že šetriť budú všetci a rovnakou mierou. Ak tomu tak nebude, dôjde k nespravodlivému zvýhodneniu štátov s menšou veľkosťovou, veľkosťovou štruktúrou fariem. Pre Českú republiku, ktorú tu zastupujem, je to nepriateľné. Nebudeme postupovať podľa Orvelového príkladu, z farmy zvierat. Nepotrebujeme tu e, rovnocených, e, rovných a rovnejších. Teraz má slovo pán Mato Adrover. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, myslím si, že kolega už e, podstatné povedal. E, nadviežem na jeho slova E, oblasti, e, teda okrajové, musia byť vyňaté z tohoto predpisu. Rovnako ako boli vyňaté z modulácie, ktorá e, bola v platnosti minulé roky, je tu za e, navrhovaných 11,4 milióna eur ako škrt, ale to ťažkosti v týchto regiónoch ešte len zvýši. Chcem teda pripomenúť, E, že pri poslednom zmene e, bolo tu celkom jasné zvýšenie prostriedkov pre tieto oblasti. E, vieme, že disponibilné prostriedky vôbec nepostačujú. Francúzsko a Španielsko sa pokúsili tieto prostriedky navýšiť, prostriedky teda, ktoré tieto regióny dostávajú zo so spoločnej hospodárskej politiky. A to ukazuje ešte raz, že prostriedky EÚ pre tieto regióny nepostačujú, predovšetkým, pretože ešte silnejšie sú tieto zasiahnuté hospodárskou krízou. V polnospodárstve momentálne nad rámec tohoto máme možnosť e, zapojiť veľa e, pracujúcich a preto aj potrebujeme článok 249 e, zmluvy, ktorý musíme využiť, aby sme poľnohospodárov v týchto regiónoch podporili, pretože musí tomu byť tak, že my tieto oblasti výjmeme a preto podporujeme príslušný pozmenujúci návrh k tomuto článku. Teraz má slovo pán Andreje. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, milí kolegovia, na úvod snáď poďakujem eh, kolegovi Kapula Santosovi za jeho prácu a za správu, ktorú podporujem dobre som pochopil, ako vyzerá realita, e, ktorú popisujete, pán komisár, ale realita je i tá, že e, my sme spolu e, legislátorom, spolu zákonodarcom a parlament treba preto respektovať. Tu je tu návrh komisie, hoci nie je ešte zhoda medzi radou a parlamentom k budúcemu viacročnému rozpočtu, a pritom sa nás, zjada, e, nás tu žiadate, aby sme zakotvili pevnú výšku tých platieb na rok 2014. Pritom je to zníženie pomoci o 5% a to sa mi nezdá e, priateľné. E, mimochodom, špecifickosť použitia veľmi okrových oblastí, ktorých osobitnosť uznáva i zmluva, to treba zohľadniť. Z tohoto pohľadu dnes rovnako ako včera, si myslím, že tre, e, netreba e, navrhnúť zníženie úplne pre tieto citlivé oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz e, začíname postup k HDI. Máme tu dvoch rečníkov. Prvým z nich je pán Danielis, a to na minútu. Ďakujem, ďakujem pán predseda, vážený pán komisár. Nuž, myslím si, že kolegovia majú naozaj pravdu, keď eh, hlasujú alebo keď sa vyjadrujú proti eh, výnim, vyňatiu malých a stredných polnohospodárov. Keď, e, nesmieme však zabudnať i na to, kolegyne a kolegovia, že tí mali, ma, tie malé polnohospodárske podniky nie sú tie, ktoré tu majú najväčšiu alebo poberajú najväčšiu časť rozpočtu. Je tomu totiž tak, že práve v týchto malých podnikoch je zamestnaných veľa e, pracovných síl a to treba e, mať na pamäti predovšetkým preto, pretože tu ide často o podniky v odľahlých oblastiach, ktoré e, ešte viac zápasia s hospodárskou krízou než regióny ostatné. Na to treba takisto mysleť pri hlasovaní. Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci. Pán Kelly má slovo. Ďakujem. V prvom rade by som chcel povedať, pán komisár, že dúfam, že vy, írske predsedníctvo, nájdete riešenie, pokiaľ ide o spoločnú polnohospodárskú politiku ešte pred koncom írskeho predsedníctva, to znamená v budúcich zostávajúcich týždňoch. Ak sa tak podarí, budeme určite môcť vyhlásiť, že sme postupili e, výrazne a ak môžeme toto zapojiť do e, zákonodárstva, no už tak sme si počínali dobre, pokiaľ ide o problémy diskutované dnes večer, no už tak nie je e, to jednoduché, nie je to situácia, ktorá by zainteresovaných veľmi tešila. Potrebujeme však pozmenujúci, e, pozmenenie a to čo najskôr. Musíme byť teda pripravení a realistickí. Ak chceme byť realistickí, potrebujeme i zmeny. Musíme e, urobiť vyňatie tých malých podnikov. Mnohé z nich sú závislé na týchto e, platbách a preto potrebujú výnimku. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Čialošovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Už mám tu možnosť e, rozvinúť niektoré e, prvky a vysvetliť ich. Tento návrh pán Mandriu nie je nedost- prejavom nedostatku dôvery v parlament. Je to len jednoducho určité opatrenie preventívne. Ak parlament koncu e, rokovania o finančných výhľadov dospeje e, e, k zvýšeniu SPP a keď sa dostanú hodnoty na pôvodný návrh komisie, tak nebude treba aplikovať toto opatrenie. Ale momentálne tie čísla, ktoré máme na stole, na základe rozhodnutia rady, pokiaľ ide o návrh komisie, tak to sú tieto čísla. A než by sme teraz e, aplikovali malú, e, malé zníženie a potom na konci znižovať ešte o viac, tak pre nás je lepšie toto preventívne opatrenie a ešte raz zdôrazňujem, je to návrh, návrh legislatívny a vy e, spoločne s radou teraz rozhodnite. Takisto je tu ten opravný list, opravný rozpočet, kedy sa možno vrátiť k tomu navrhovanému zníženiu a, a postarať sa o to, aby sme znížili e, o menej tie priame platby. Druhá e, odpoveď tým, ktorí tvrdia, že e, priame platby škrtáme, že im berieme peniaze. Nuž chcem vám pripomenúť, že táto finančná disciplína sa aplikuje na krízový fond, ktorý zostáva v SPP, ktorý zostáva pre polnohospodárov nenavdobudníme tu do, e, dojem, že polnohospodárom e, zoberieme peniaze z SPP, aby sme to dali niekomu inému. Pani Garcia Pérez, určite si spomínate, že pred dvoma rokmi e, sme mali krízu v sektore ovocia a zeleniny a vtedy sme e, vlastne zohľadňovali krajiny, krajiny ako je Španielsko, aby sme pokryli ich straty v období krízy. Tieto peniaze sa nestratia, urobíme takéto rezervy a ak e, peniaze sa nevyžijú v roku 2014, e, na krízu, ak táto nenastane, tak tie peniaze stratené nebudú, zostanú polnospodárom. Takže je to určitá rezerva, ktorá je ešte vždy disponibilná polnospodárom. A ešte sa chcem vrátiť tým 5 tisícom eur. Pán Nikolson, máte pravdu. Ide o 80 e, polnospodárov, ktorí budú e, vyňatí, ale je to tiež 80 polnospodárov, ktorí e, tvoria, dostávajú len 20 priamých pladeb. Takže naozaj je tu vyňatie polnospodárov, ktorí celkovo zaberajú len 20 priamých pladeb. takže nechcem, aby tu vznikol dojem, že je tu len malý, malá časť polnohospodárov, ktorá e, bude musieť znášať toto opatrenie. Je to naozaj len malá e, časť, ktorá dostáva zvýšenú mieru pladeb, takže nám sa zdá, že je to opatrenie e, vyvážené nielen kvôli zjednodušeniu administratívnemu, pretože s touto, týmto limitom 5 tisíc eur znížime 85 polnospodárov, ale zameriavame sa na tých, ktorí majú najvyššie platby. Pokiaľ ide o momentálne nariadenie a momentálne pravidlá, to komisia samozrejme musí rešpektovať. Momentálne pravidlá vychádzajú z toho, že modulácia sa e, neaplikuje na e, oblasti okrajové, ale e, takže tu v každom prípade Komisia nemala na výber, pretože musela e, rešpektovať pravidla. My predkladáme návrhy legislatívne v takomto prípade, pričom zohľadňujeme určité e, nariadenia. A sú to práve tieto predpisy, ktoré tvrdia, že ak sa má tu aplikovať spolu rozhodovanie, spoločne parlament a rada musia prijať rozhodnutie do 30. júna. Ak do 30. júna sa rozhodnutie nepríjme, tak je to ten platný e, predpis, ktorý znamená, že komisia musí prísť s ďalším návrhom. Nuž, po týchto vysvetleniach si myslím, že veci sú e, jasnejšie a dúfam, e, vám to dáva dostatok manevrovania na rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pánovi komisárovi za vysvetlenie. Teraz dáme slovo spravodajcovi, pán Kapula Santoš. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som poukázať na to, že e, pán komisár e, vykazoval e, veľmi dobrý vzťah voči EP a e, je e, e, neustále k dispozícii a to nemôžno tvrdiť o každom z komisárov. A pán komisár Čološ vie byť pragmati- pragmatický, realistický, ale zároveň vytvára atmosféru vyváženosti. Tento problém si vyžiaduje trošku odlišný prístup. Ja by som chcela zareagovať na e, kolegov, ktorí sa tu vyjadrili. Pred, chválim ich, pretože poukázali na tie kľúčové aspekty tohto dokumentu. Je dôležité byť dôsledný a zároveň aj chrániť záujmy Eh, polnohospodárov a u mnohých člen, eh, členov eh, ide o to, aby chránili menšie polnohospodárske celky. Tým ukončujem dnešné rokovanie, pokračujeme zajtra.